Európsky parlament. Ja som bola poslankyňou v Európskom parlamente a vždy som hlasovala v prospech Európy. Po 9 rokoch v Európskom parlamente, kde som nehľadala iba škandály, tak ako vy, kde som sa zúčastňovala na riešení pozitívnych riešení, nikdy som nebola v rámci Európskeho parlamentu proti ostatným inštitúciám. Ja som kritizovala o niektorých rozhodnutiach, ktoré tu boli prijaté prirodzene, ale myslím si, že by sme mali mať určitú dobrú mieru. Hovorili ste o protestoch z 10. augusta v Rumunsku. Čo však poviete o protestoch vo Francúzsku? Čo si myslíte o protestoch vo Francúzsku? Ja by som nechcela teraz reagovať na tieto problémy, pretože Francúzsko robí svoje vlastné rozhodnutia ale Francúzsko a žiadny iný poslanec z Francúzska tu nekritizoval svoju vlastnú krajinu. A to nikdy. Ja si myslím, že musíme mať dôveru v európske inštitúcie a myslím si, že náš postup bude dôležitý v prospech občanov, ktorí sa na nás pozerajú. Povedali ste niečo veľmi vážne, pokiaľ ide o slobodu tlače v Rumunsku. Ja by som vás chcela všetkých uistiť, mm, bývalí kolegovia, vážení komisári, ja by som to chcela tu v Európskom parlamente povedať. Rumunská vláda nemá nič do, dočinenia s tým, že to znamená, neurobili sme nič na úkor slobody tlače. To je príklad dezinformovania. Áno, je pravda, že jeden, jedna televízna stanica musela prerušiť svoje vysielanie na 10 minút, ale toto bolo rozhodnuté na úrovni Rady pre vysielanie. Neviem prečo sa to udialo, rumunská vláda nemala s tým nič dočinenia. Zároveň sa musíme však pozrieť aj na to, že ak budeme mať dôver, väčšiu dôveru v naše rozhodovacie procesy, tak musíme byť veľmi obozretní a dávať pozor na to, čo hovoríme. Mali by sme hovoriť iba pravdu, pretože inak každý z nás bude odsúdený jedného dňa a je veľmi dôležité, aby aj tieto negatívne, negatívne e, súdy tu vynášané môžu niekedy sa vrátiť aj tomuto parlamentu. Ďakujem vám všetkým, počítam s podporou Európskeho parlamentu a komisie a želám vám, želám nám aj všetkým veľa úspechov. Ďakujem. Il dibattito è così concluso. L'ordine del giorno reca ora tým sme ukončili tento bod. Na programe je teraz správa NATO. Ide o výročnú správu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 procedurálna poznámka je právo, ktoré máme zakotvené v rokovacom poriadku Európskeho parlamentu. Jasne sa tu hovorí o práve a povinnostiach reagovať v súlade s rokovacím poriadkom. Ja by som navrh- e, chcel poznamenať, že to je naozaj škandalózne. Vy ste mi jednoducho nepridelili čas, e, pán Sasoli. E, ja som evokoval túto otázku v priebehu rozpravy. Vy ste mi nepredelili príslušný čas, aby som mohol vy, vystúpiť k predsedníctvu rumúnskému. Takto sme nemohli reagovať na prácu Európsky parlament by mal chrániť práva vystúpiť, z e, práva nás všetkých. V každom prípade, ak chceme, aby dobre fungovala naša demokracia, je treba začať v Európskom parlamente. Mi farò dare la trascrizione, mi farò dare la trascrizione di ciò che è accaduto. Už v každom prípade e, nechám si e, predložiť to, čo sa tu udialo a ja to budem sám sa snažiť potom posúdiť. Attendiamo il presidente Draghi. Čakáme pána e, prezidenta Draghiho. Teraz má slovo pán spravodajca Mato. Bienvenido, señor Draghi, como siempre es un eh, Je to vždy potešením s vami hovoriť. Na úvod chcem poďakovať tieňovým spravodajcom za veľkú podporu a súčinnosť, aby sme mohli prezentovať dobrú správu, podľa mňa dobrú. Euro má 20 rokov, a je veľmi populárne. Traja zo štyroch občanov si myslia, že je prospešné pre ekonomiku. Je to spoločná mena v 11 krajinách, tak to začalo. 340 miliónov obyvateľov platí eurom. Rok 2017 bol výborným rokom, pretože tu došlo k najväčšiemu ekonomickému rastu za posledných 10 rokov Dôležitejšie však je, že všetky členské krajiny svoju ekonomiku expandovali a to i vďaka menovej politike Európskej centrálnej banky i vďaka štrukturálnym reformám, ktoré boli v množstve členských krajín realizované. Posledné čísla e, Eurostatu z minulého roka nám hovoria o tom, že ideme dobrým smerom. Rast na rok, za roky 2018-2019 E, sa bude naďalej konsolidovať okolo 2% a nezamestnanosť je na úrovni pred krízou, teda asi 7% a pritom ďalej množstvo ľudí, ktoré pracujú v eurozóne, ktoré sú tu aktívne, e, tak ten počet je najvyšší od obdobia vytvorenia menovej únie v roku 99. Nie všetko je však pozitívne predovšetkým nedostatočná konvergencia a tendencia niektorých členských krajín neriešiť svoje štruktúrálne deficity. A pokiaľ ide o infláciu, tak centrálna banka e, zohráva základnú štatutárnu úlohu a plní svoj mandát. Zachováva infláciu okolo 2 z strednodobého hľadiska sa očakáva, že v rokoch 2019 a 2020 inflácia bude asi 1,7 e, zjavne vďaka prijatým e, opatreniam. Tiež je tu lepšia situácia v súkromnom sektore. V roku 2018 došlo k rastu o 3 ročne. To znamená, že musíme byť opatrní a tiež obozretní vzhľadom na to, čo sa deje v okolí EÚ. Vzniká tu populizmus, i Brexit môže mať svoje dopady vrátane protekcionizmu. Je potrebné sa zamerať na to zásadné a to je garantovať, že pôjdeme cestou ekonomického rastu a že budeme tvoriť pracovné miesta. A to je tá skutočná reálna politika. Tu je potrebné, aby sme mali dobrý scenár pre súkromné verejné a verejné investície, aby sa dostali na úroveň pred krízou tu treba byť teda aktívnejší. Banka by mala byť aktívnejšia, aby zaručila, že jej menová politika splní cieľ, že sa budú požičiavať reálnej ekonomike, malým a stredným podnikom. A to je e, oporou našej ekonomiky. To znamená, aby celá spoločnosť mohla z tejto expanzie profitovať. Správa, o ktorej budeme hlasovať, reflektuje všetky e, aspekty e, treba e, pri, prijať ešte ďalšie opatrenia, ale vítame e, rozhodnutie postupne redukovať opatrenia, ako náhle ekonomická situácia to dovolí. Zdôrazňujeme potenciál, že sa bude môcť redukovať program na aktívne odkupovanie dlhov, obligácií a že Európska centrálna banka e, však nevyrieši centrál, ne problémy niektorých členských krajín musia spolupracovať s európskymi inštitúciami a musia konať na národnej úrovni, vytvoriť solidné základy, na ktorých sa bude budovať celá EÚ. Tieto opatrenia sú samozrejme prekochodné a výhodou je to, že členské krajiny majú čas na konsolidáciu fiškálnej situácie, implementáciu štrukturálnych reforiem, aby to boli podmienky na to, aby sme mohli ísť cestou ekonomického rastu. Toto všetko si my prajeme. Ahora la parola il presidente della Banca Centrale. Teraz má slovo pán prezident Európskej centrálnej banky, pán Mario Draghi, ktorému týmto ďakujem, že prijal pozvanie, aby sa zúčastnil tejto rozpravy, ako i oslav 20, 20. Eh, výročia eura. Eh, chceme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 on one january one thousand nine hundred and ninety nine the euro was officially introduced. sme oficiálne zaviedli euro. Začal e, systém svoju monitorovaciu politiku. sa, vytvorila sa jedna mena, najprv medzi 11 členskými krajinami. A to bol historický krok pre naše, náš kontinent a určite e, veľký skok v našej ekonomickej integrácii toto 20. výročie nám dáva možnosť pouvažovať e, o úspechoch, ale tiež e, zamyslieť sa nad tým, čo ešte treba urobiť, aby euro plnilo e, svoju úlohu na plné obrátky. V tejto súvislosti by som sa pozrel späť na menovú politiku centrálnej banky a pozrieť sa na to, čo sme sa naučili a vyzdvihnúť výzvy, ktoré sú ešte pred nami. Zameriem sa hlavne na predošlých 7 e, rokov. To je vlastne moje účinkovanie ako prezident v tejto inštitúcii. E, rozdiely sa ťažko možno predstaviť e, výraznejšie. Kombinácia 30-ročného obdobia makroekonomickej stability, kde politika bola veľmi umiernená. A druhý kľúčový aspekt, ktorý bolo vytvorenie najväčšej krízy od veľkej e, krízy v 30. rokoch. Tá, tieto obdoby si vyžadujú veľmi rôzne reakcie monetárnej politiky a rôzne nástroje na implementáciu. V období e, pred krízou boli veľmi umiernené ekonomické cykly a Centrálna banka preto dokázala zabezpečiť e, stabilitu politiky len úpravami politických sadzieb. Ale toto sa zmenilo, e, ten e, terén ekonomický, na ktorom pôsobila, sa zmenili týmto obdobím. Nové nástroje boli dôležité na to, aby sa zabezpečila účinnosť našej menovej politiky a aby sa stabilizovala e, ekonomika eurozóny. Toto si zasa vyžadovalo, aby sme upresnili svoj prístup v komunikáciách, v komunikácii a v našej, našom, našej zodpovednosti. Keď som začal v novembri 2011 v Centrálnej banky ja, banke ja. Ehm, bolo tu množstvo e, víziev a okolností ekonomika e, po e, kríze Lehman Brothers a ďalších iných udalostiach sa snažila nakopnúť, ale bola tu strata, strata dôvery a zadlženosť spôsobila vlastne e, blúdny kruh, finančné roztrieštenie a e, rôzne konfliktné ekonomické aktivity. Škrty v, kru, v kľúčových e, úrokových sadzbách našej, našej banky neboli odovzdávané priamo jednotlivým rozpočtom rovnakým mierou v každej krajine. Boli sme svedkami viacerých narušení mechanizmov, ak by sme sa im neboli venovali, boli by bývali spôsobili výrazné hrozby cenovej stabilite. Reagovali sme dvoma typmi politík. Poprvé e, sa dala bankám k dispozícii naša likvidita na obdobie až troch rokov. A naše e, e, dlhopisy, ich rozsah bol rozšírený. Toto vytvorilo samozrejme fragmentáciu Tiež po druhé sme avizovali priame e, e, e, tzv. ONT, monitorovacie transakcie v lete 2012, ktoré odstranili riziko redominácie, ktoré vyplývalo z obáv možného rozpadu eura. Táto kríza zanechala výraznú jazvu na ekonomike. Nezamestnanosť prudko narastala, firmy e, brzdili investície a zvýšili sa e, sadzby pôžičiek. Banky začali znižovať e, svoje súvahy a boli menej ochotné požičiavať. Toto vytvorilo nový cyklus nízkeho dopytu. Inflácia smerovala nadol. Teraz je inflácia nižšie než naše ciele a e, bola teda nižšie, než sme očakávali a boli tu nové výzvy. Potrebovali sme nielen e, napraviť problémy, ktoré vznikli, museli sme tiež rozšíriť naše politiky, aby sme bojovali proti deflačným tlakom. V júni 2014 sme spustili dlhodobé e, operácie refinancovania a to poskytlo dlhodobú likviditu bankám, takisto e, úvery v súkromnému sektoru. Zaviedli sme negatívne sadzby e, v prípade e, rôznych rezerv pri požičiavaní rozpočtom a firiem, firmám. A krátko na to sme avizovali program EPP, kde sme e, skupovali vlastne aktíva a dlhopisy. Keďže naďalej klesala inflácia v rozpore s očakávaniami, v januári 2015 sme rozšírili program nákupu aktív, kde sme zahrli aj e, dlhopisy z verejného sektoru Toto sa rekalibrovalo v reakcii na zmeny v inflačných výhľadoch. Naše nákupy aktív takisto boli doplnené ďalšími škrtmi v politických sadbách a pri e, e, riadení. V rozpare s našimi očakávaniami o budúcich politikách spoločne s podmienkami v politickom postoji to úspešne prispelo k redukcii neistoty naprieč očakávanými e, krátkodobými e, úrokovými sadzbami, pričom sme ale zachovali finančné podmienky. Za podpory týchto politických oblastí sme neustále ob, ob, obnovovali. Avizovali sme neustále obnovenie ekonomického rastu. 9,6 je číslo, o ktoré prekročilo v európskej e, eurozóne počet ľudí, ktorí sú nezamestnaní. To je najhoršia, najhoršia vec e, počas krízy za 5 rokov, ale nezamestnanosť sa znížila na 7, niečo percent, to je najnižšie od roku 2008 a zamestnanosť ľudí od 15 do 74 sa zdvihlo od, z 54 v roku 1999 na 59 v, v druhom štvrť roku roku 2018. Najvyššia takáto, najvyššie takéto číslo eh, od existencie Európskej únie. A domáca, domáce hospodárstvo bolo motorom, pretože sa zvýšil domáci dopyt a zlepšili sa trhy práce. To počiarkuje silu európskeho hospodárstva a našu dôveru v to, že sa e, nám podarí dosiahnuť ciele e, zabránenia inflácie trvalo udržateľným spôsobom. Od roku 2017 sa nám podarilo postupne znižovať e, nákupy aktív. Naše čisté aktíva v decembri minulého roka sa jednoducho ukončili, pretože konvergencia inflácie pokračuje tak, ako e, sme to, na to cielili. Hospodársky rozvoj e, a rast bol však potom slabší, ako sa očakávalo a mimoriadne to súvisí s globálnymi faktormi. Takže nie je priestor na to, aby sme si sadli so založenými rukami. E, musíme naozaj ďalej stimulovať monetárnu politiku, aby rast znova začal a aby sa inflácia odsekla a upravila v strednodobom horizonte. Kľúčové úrokové sázby ECB sú zvyšované reinvestíciami e, toho, čo sme investovali doteraz a poskytuje sa tu nevyhnutný stupeň monetárnej ekomodácie čo prispieva k riešeniu inflácie. Dosahujeme takú, aká je našim cieľom. Čo sme sa doteraz naučili? Monetárny rámec ECB má tri prvky. Jasný mandát, aby bolo možné dosiahnuť cenovú stabilitu, nena, nezávislosť nástrojov, ktoré môžeme využiť, aby sme naplnili náš mandát a silná zodpovednosť e, voči občanom za to, čo robíme, zodpovedáme sa občanom toto všetko sa posilnilo v kríze. Predovšetkým sme si uvedomili, že veľmi dobre definovaný mandát je životne dôležitý preto, aby nám e, obyvateľstvo verilo. Garantuje to, že ECB bude konať v záujme celej eurozóny a nebudeme sa správať podľa toho, ako kolísajú úrokové sadzby. E, nezávislé nástroje sú kľúčové na dosahovanie stabilnej monetárnej politiky, pretože to umožňuje banke, aby rýchlo a flexibilne zareagovalo na výnimočné udalosti vo výnimočných obdobiach. Veľmi dobre nastavené instrumentárium so štandardnými a neštandardnými nástrojmi je čím si podstatným, je to podstate podmienka monetárnej politiky, ktorá môže potom upravovať e, úrokové sadzby tak, ako je to potrebné. Uvedomili sme si dôležitosť rámca zodpovedania sa obyvateľom za našu prácu, najmä ak používame nové nástroje, ktorým, ktorému obyvateľstvu ktorým obyvateľstvo až tak dobre nerozumie. Nezávislosť Európskej centrálnej banky je známa, ale úradníci tam nie sú volení. Iba vtedy môžu pracovať dobre, ak sa vás odpovedajú za svoje činy voleným zástupcom ľudu. V tomto svetle sme zintenzívnili naše úsilia v komunikácii, aby v nedávnych e, rokoch sa ukázalo, že sme naozaj e, skladali účty. Existujú stretnutia, existuje ECB, ktoré prichádza do Európskeho parlamentu a zodpovedá sa za veci poslancom. To nám poskytuje viaceré príležitosti vysvetľovať naše odborné rozhodnutia a demonstrovať, ako koná ECB v súlade so svojím mandátom. A to je základný pilier našej legitimnosti. Kríza ponúka lekcie a nie len tie o menovej politike. Eurozóna sa dostala do krízy, pretože e, regulačný rámec a inštitucionálny rámec nie je završený nielen v bankovom sektore, ale aj v ďalších oblastiach hospodárskych politík. Vytvorenie bankovej únie a mechanizmu stability posilnilo možnosť pre orgány EÚ intervenovať, e, čo sa týka budúcich cien. Reformy na národnej úrovni a silné politické záväzky voči euru sa preukázali e, a tí, ktorí tvoria európsku politiku, posilnili náš spoločný projekt. Ale nevyhnutná zmena si vyžaduje určitý čas. A je to čas, ktorá, ktorý Európska Únia nemala k dispozícii, pretože sa zotavovala z krízy. Sme síce v lepšej forme, ale je možné nás ešte lepšie postaviť na nohy ako Úniu. Ja tu pravidelne prichádzam na vypočutia pred výbor hospodárskych záleži- menových záležitostí a ekon. A našou prioritou, ako vždy hovorím, je zvýšiť e, odolnosť Európskej únie. Takisto e, sa treba pripraviť na budúce obdobia menšej výkonnosti hospodárstva. E, musíme nastaviť mix politík tak, aby to bolo obozretné pre menové politiky a aby sme mali tie správne nástroje. Záverom by som chcel povedať, že v eurozóne sa pozorovala evolúcia e, e, výkonov Európskej centrálnej banky v oblasti menovej politiky. Boli tu bezprecedentné ohrozenia stability, ale ECB prispôsobila svoje politiky a nástroje a ďalej plnila svoj mandát. Naďalej takto budeme konať a ak to bude potrebné, v súlade s našim mandátom, tak ako ho definujú únijné zmluvy, využijeme všetku nezávislosť vo využití rôznych nástrojov. Samozrejme, budeme viazaní právnym rámcom. E, dnes môžeme povedať, že eurozóna sa vynorila z krízy takej ťažkej, ktorá ohrozovala samotnú existenciu eurozóny. Dostali sme sa z tejto krízy a to primárne kvôli odolnosti, energii a kapacite podnikateľského ducha európskych občanov. Rovnako i preto, že verili v záväzky svojich vedúcich predstaviteľov voči euru. Dôležité zmeny v architektúre hospodárskej a menovej únie medzi tým napomohli Európskej únii, aby sa takisto dostala z krízy. Mnohými spôsobmi sme dnes silnejšou menovou úniou a rozhodne silnejšou, ako bola v roku 2008. Toto sa odráža aj v popularite eura medzi občanmi únie. Pred mesiacmi dosiahla popularita najvyššiu úroveň, odkedy bolo euro zavedené. Ale ešte potrebujeme pracovať naďalej, aby sme završili Európsku menovú a hospodárskú úniu, aby bola odolnejšia z oči voči budúcim krízam, aby naozaj plnila to, čo sľubuje, aby bol osoch s európskou pridanou hodnotou a takisto na národnej úrovni a naprieč politikami, aby sa pozorovali benefity. V tomto zmysle môžem dosvedčiť, akú zásadnú úlohu zohráva Európsky parlament a zohrával počas týchto víziev minulých, počas kríz. Myslím si, že bude zásadne dôležitý aj teraz, keď pracuje na završení Európskej menovej únie. Kredibilita Európskej centrálnej banky spočíva v nezávislosti tejto banky a táto banka stavia na zodpovedaní sa e, občanom na skladaní účtov. Európsky parlament si volá Európsku centrálnu banku na zodpovednosť a týmto sa podporuje jej legitimnosť. Toto je moje posledné vypočutie na plenárnom zasadnutí ako predseda Európskej centrálnej banky. E, preto vám chcem poďakovať za spoluprácu, ktorú sme vykonávali počas vášho mandátu, za mnohé interakcie a za príležitosti, ktoré som dostal u vás, aby som vysvetlil politiky Európskej centrálnej banky. Ďakujem vám. Eh. Ďakujeme pekne, pán predseda Európskej centrálnej banky, pán Draghi, za tieto slova, ktorým ste oslovili Európsky parlament ku konci svojho mandátu. Veríme, že naša spolupráca s vašou inštitúciou bude pokračovať, aj keď vy osobne ste sa tu vyjadrili posledný krát, ale aj tak budeme ešte spolupracovať do konca našich období. Teraz podpredseda Európskej komisie, dom, pán Dombrovský, nech sa páči, vyjadrite sa. Ctený pán predseda Tajany, vážený pán Draghi, kolegyne, kolegovia, chcel by som poďakovať e, pánu spravodajcovi Gabrielovi Mato a výboru EKON pre hospodárske menové veci za túto správu. Je pre mňa potešením diskutovať s vami a s Mariom Dragim túto výročnú správu v kontexte 20. výročia eura. Existencie eura. Už 20 rokov sa euro ukazuje byť úspešným projektom, úspešnou menou. E, podporujú ho tri štvrtiny Európanov. Tri štvrtiny si myslia, že euro je dobrá vec. Rozpráva o aktivitách Európskej centrálnej banky v Európskom parlamente je dôležitá tý počin pri volaní e, aktérov na zodpovednosť. Dôvera je kľúčovým prvkom pre výročnú správu, o ktorej dnes hovoríme. Európska centrálna banka musí preukázať svoju dôveryhodnosť aj čo sa týka menovej politiky, aj čo sa týka e európskych zmluv, pretože to prispieva k stabilite. Toto je prepletené s úsiliami Európskej centrálnej banky a komisie podporiť e, demokratické zodpovedanie sa za veci verejné európskym občanom a Európskemu parlamentu. Zdieľame aj názor, že menová politika ako taká nemôže sama navodiť trvalo udržateľný hospodársky rast a eurozóna e, musí byť podporená mixom ambícií, štrukturálnymi reformami, produktivitou, fiškálnymi politikami a paktom rastu, ako aj inými nástrojmi. Chcel by som hovoriť ešte o finančnej integrácii, ktorá pomôže pri budovaní odolnosti, pri absorbovaní šokov, efektívnejšie v prípade budúcich zakolísaní. Komisia zdieľa vaše slova, že lepšie fungujúce európske kapitálové trhy a postupné završenie bankovej únie nás posilní v, na globálnej sfére. Takisto chcem zdôrazniť oznámenie o silnejšej medzinárodnej úlohe eura, ktorá toto oznámenie bolo prezentované v decembri minulého roka. Verím, že dnešná rozprava prispeje ku konštruktívnej práci Európskej Európskeho parlamentu spoločne s Európskou centrálnou bankou za ostatné roky. Ďakujem vám. Ďakujeme. Pani Delange, nech sa páči. Minúta a pol. Eh, Ďakujem pekne, pán Mato, za dobrú správu a ďakujem predsedovi Európskej centrálnej banky. V širokom slova zmysle tu máme pred sebou pozitívne e, prístupy do roku 2020. Dobre východiska hovoríte, že banka využíva dobré časy, aby zlepšila svoju súvahu. Vidíme, že ešte stále sú nejaké nevymahateľné úvery, ale je ich menej spolu s kolegom pánom Galtierim a konštruktívnou radou sa nám poprvý raz podarilo vytvoriť prístup, ktorý, ktoré využívajú všetky banky Európskej únie, prevzali ho za svoj a bude im pomáhať e, vysporiadať sa z MPL. Toto ovplyvní MPL, ktoré existovali v minulosti a budeme vedieť lepšie, ako sa s nimi vysporiadať. Čo sa týka nedávneho vývoja v oblasti bank najmä banka v Taliansku. Samozrejme, že stanovisko tejto banky e, v kríze je dôležité. Nestačí len napumpovať kapitál dopadajúcich bank. Včasný zásah, včasná intervencia je dôležitá. Niektoré krajiny a banky využívajú tieto zásahy viac ako iné, ale na pokon je to daňový poplatník, ktorý to všetko musí zaplatiť. Musíme odblokovať slepú uličku v rade, hoci členské štáty e, sú e, neochotné vytvárať ďalšie nástroje pre Európu, ktoré vyžadujú toľko finančných prostriedkov. Ale Európa musí zaobchádzať rovnako s aktérmi. Treba vyriešiť tento problém, pretože lepšie je aj kompromisné riešenie ako zablokovaná spolupráca. Záverom chcem povedať, pán predseda, že zodpovednosť E, treba podporiť solidaritou. A to na národnej úrovni aj európskej úrovni. Chcela by som ešte položiť otázku predsedovi ECB, ktorý vždy podporoval tento nástroj, o ktorom hovoríme. Čo by ste, e, čomu by ste dali prednosť? To, čo odporúča Ekon, ešte stále to, aby sme to vyriešili my, alebo až podľa budúceho mandátu, budúci parlament? Pán Morgano na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať pánovi Dragimu za to, že prišiel medzi nás. Bez toho, že by som teraz chcel hovoriť o nejakých detailoch, ja chcem iba zdôrazniť význam toho, že je veľmi dôležité prijať túto správu, a to v deň, kedy oslavujeme 20. výročie eura ovviamente un successo nella storia europea. Je to bezprecedentné jubileum, veľký úspech pre celú Európu, avšak to ešte nie je všetko, pretože nemáme bankovú úniu, pretože nemáme systém záruk a nemáme ani náš spoločný rozpočet. Máme tu však viaceré problémy a preto je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že je veľmi dôležité, aby sme neoceňovali politiku úspor tak veľmi na úkor solidarity. Samozrejme, je tu aj národná zodpovednosť, pokiaľ ide o euro. Máme členské štáty, ktoré musia urobiť ešte viac, ale potrebujeme zdieľanú víziu v rámci Európskej únie, pretože od spustenia eura, od teda 20 rokov od vtedy ešte stále máme problémy, ktoré musíme riešiť, ako napríklad sociálne práva. A z tohto dôvodu by som chcel povedať, že náš pohľad, pokiaľ ide o úlohu Európskej centrálnej banky, je následovný. Je veľmi dôležité, aby inštitúcia, ktorej vy predsedáte, pán Draghi, bola inštitúciou, ktorá bude oceňovaná tak zo strany parlamentu, ako aj vol predstaviteľov štátov. Máme tu znepokojujúce postoje. Boli tu skutočne určité rozhodnutia zo strany ECB, ktoré boli znepokojujúce. To všetko bolo výsledkom krízy a Európa doposiaľ ešte nemala možnosť zareagovať adekvátnym spôsobom na túto krízu Takže nesmieme to vnímať iba z národných pohľadov. Ďakujem pekne, pán Pekit. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Dobrý deň, pán Draghi. Pred desiatimi rokmi vypukla finančná kríza. <clears throat> kríza vznikla teda v Európe a bolo tu veľa. Bolo to výsledkom toho, že sme mali veľa dlhov a veľa lacných peňazí a toto, ako na to zareagovala Európska centrálna banka, dlhy hm, sa predlžili, prehlbili. Takže sú tu nárasty aj teraz v súčasnosti, pokiaľ ide o e, nehnuteľnosti. Vidíme, že ľudia sa veľmi zadlžili, zadlžili sa podniky, zadlžili sa vlády. Štrukturálne reformy v tých krajinách, ktoré to potrebujú najviac, sa oddialujú a je tu ešte ďalší dopad vašej politiky. Úroková sadzba je taká nízka, že naše peniaze na účtoch nám nič neprinášajú. Vy, obyčajných ľudí, jednoducho e, ste opustili, ľudia v mojom veku, ktorí v podstate nemajú žiadnu vinu na tej kríze, tak tí teraz musia platiť za to, e, ako sa chovali banky a vlády svojho času. Váš mandát už bude končiť 10 rokov chce sa oslavovali ako niekto, kto uhasil ten oheň, požiar, krízy, ale ja e, by som vás označil za niekoho, kto prispel k tomu, že sa objaví čo skoro ďalšia kríza. Ďakujem pekne, pán Artví. Vážený pán predseda Centrálnej banky, vážení kolegovia a kolegyne, tejto chvíli, kde naše legislatívne obdobie sa bude čoskoro končiť, musíme sa vyjadriť k správe o Centrálnej banke. Oslavovali sme dnes do poludnia 20. výročie eura a je to taký emocionálny moment, chvíľa, vám dragi, pretože to je vlastne posledná prezentácia z vašej strany pred Európskym parlamentom. Posolstva tejto správy sú početné. Myslím si, že môžem povedať, že Európska centrálna banka splnila viac než právnym spôsobom svoju misiu, predovšetkým v tom druhom desaťročí. Európska centrálna banka nemôže však urobiť všetko a členské štáty musia takisto byť obozretné, obohľadné, pokiaľ ide o verejné výdavky, pokiaľ ide o ich správu a pokiaľ ide o dobrú orientáciu občanov a pokiaľ ide o konkurencieschopnosť jednotlivých hospodárstiev. Európska centrálna banka musí byť obozretná, pokiaľ ide o viaceré problémy, pokiaľ ide o ceny nehnuteľnosti, pokiaľ ide o ceny, ktoré odsúhlasia banky, berú do úvahy priority investícií v budúcnosti. Ja si myslím, že úspech, ktorý sme tu uznali, pokiaľ ide o euro, je dôležitý, pretože pred 20 rokmi sa zrodilo euro a to je jedinečná vec na svete. Bola to mena bez štátu, takže je veľmi dôležité, aby sme čo možno najskôr eurozóne dali hospodárskú, finančnú, rozpočtu a sociálnu správu, ktorá je potrebná na to, aby sme završili to, čo sme začali pred 20 rokmi. Takže ten multilateralizmus sa tu spochybňuje, máme tu hospodárske vojny, krízy, to znamená, musíme byť ambicioznejší, aby sme z eura urobili zbran, tak ako to urobili Spojené štáty americké, berúc do úvahy, že za niektorých okolností môžu sankcionovať banky a podniky tretich krajín. Stení kolegovia, v týchto časoch krízy, v časoch kríz Európska centrálna banka a euro skutočne prispeli k tej odolnosti Európskej únii. Euro a Európska centrálna banka sú emblémami našej dôvery v budúcnosť Európy, ale Európska centrálna banka nemôže byť obetným baránkom nedostatočnej odvahy politiky jednotlivých členských štátov. Ďakujem pekne, pán Urtasu, máte dve minúty. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Európska centrálna banka eurozónu a jej hospodárstvo počas krízy držala nad vodou. Niektoré z tých opatrení z toho času musia byť preskúmané Pán Draghi si uvedomuje, že my máme určité problémy, pokiaľ ide napríklad o nákup e, prostriedkov v minulosti. Je potrebné, aby sa urobili konkrétne kroky v budúcnosti na to, aby sme sa vyhli budúcim krízam. My si myslíme, že je tu veľká koalícia tých, ktorí sa chcú vyhnúť rizikám. Všetci žiadajú takéto reformy, potrebujeme väčšiu automatizáciu, potrebujeme bojovať proti kontracyklickým opatreniam, pretože ak neurobíme tieto kroky teraz, ten kvantový skok, ktorý ste tu spomenuli, tak tu budú problémy v budúcnosti. Berúc do úvahy tú situáciu, ktorá tu bola v minulosti. Ďakujem pekne, pán Karty. Európska centrálna banka nikdy nechránila e, ľudí vždy, hovorili, vždy hovorila, že to je úľa členských štátov, ale centrálne banky vo viacerých krajinách vrátane Írska takisto zlyhali, pokiaľ ide o ochranu vkladateľov pred nútenými, pred nútenými e, vracaniami prostriedkov. Berúc do úvahy, že európske inštitúcie príjmajú zákony ohľadne toho, ako sa vysporiadať s mŕtvými požičkami, toto môže viesť k e, riešeniu, ale vidíme, že aj Rada, aj komisia má záujem, aby sa obnovili tie veľké zisky európskych bank. Komisijný návrh, pokiaľ ide o sekundárne trhy, bude mať podľa môjho názoru negatívny dopad práve pokiaľ ide o tých, ktorí majú pôžičky a hypotéky. Ak Európska centrálna banka neuchráni ľudí, tak jednoducho sa ľudia skutočne spýtajú, že kto ich ochráni. Tento návrh komisie treba dať dole zo stola a musíme zablokovať jeho pokrok, vážený pán predseda. Ďakujem pekne, pán Mojten, máte minútu. Vážený pán predseda, vážený pán predseda banky, e, vaša bilancia nevyzerá dobre. Na začiatku už vás označovali ako žraloka. Nemecko, ktorý je najväčším motorom eurozóny, je pred recesiou. Toto stiahne celú eurozónu. Nebudete mať možnosť reagovať na to znížením úrokov. Máte tu pôžičky, ktoré ste vykupovali, eh, dlhopisy a takýmto spôsobom takýmto spôsobom ste ochudobnili chudobných a bohatí sú ešte bohatší. Robili ste najexpanzívnejšiu politiku, ktorú sme tu kedykoľvek mali. Nemecko e, má pohľadávky na úrovni takmer bilióna eur. Teraz máte posledný, poslednú možnosť e, prenechať tieto vaše problémy vašmu nasledovníkovi. Dúfam, že ľudia spoznajú, že vy ste ten, kto je zodpovedný za túto katastrofu v eurozóne. Táto katastrofa sa jedného dňa objaví. Ďakujem pekne. Pán Zanny, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Pán predseda Draghi, vy oslavujete 20. výročie spoločnej meny a je to možno dobrá chvíľa na to, aby sa urobila bilancia, aby sme sa pozreli na to, ako sa národné hospodárstva vyvíjali, ako ľudia v eurozóne žijú Chcete tu oslavovať s týmito údajmi, ale ja to nevnímam takto. Tie sluby, ktoré sme tu my dostávali ako občania a občianky Európy, vo chvíli zavedenia eura, no z toho veľa nezostalo. Máme tu veľké rozdiely, pokiaľ ide o príjmy, máme tu veľké rozdiely čo do výkonu jednotlivých krajín. Nízky rast eurozóna je kontinentom, kde vlastne rast v porovnaní s konkurentami je najnižší a problémy sú ešte pred nami, ktoré sú stále veľmi veľké. Ako teda predseda Európskej centrálnej banky ste ani nesplnili zákonné cieľ Európskej centrálnej banky. Inflácia je tu a vôbec nie je v udržateľných číslach a hodnotách, vzdialená od tých 2%. Je veľa peňazí, ktoré reálne hospodárstvo nedobdržalo a zo 100 eur, ktoré vytlačila Európska centrálna banka, iba 29 eur dostali ľudia a malé podniky. To znamená, je tu málo dôvodov na oslavu. Musíme sa nad tým zamyslieť, pretože je tu jednoducho vo vašej dobe veľa problémov. Ďakujem pekne, pán Zarianopoulos. Για την ευρωενωσιακή οικονομία, π.χ. την δίθε μείωση της ανεργίας με γενίκευση μερικής απασχόλησης, δεν μπορείτε να κρύψετε τους... Νους, Hovorí sa tu o nezamestnanosti, o obchodných prekážkach, o Brexite a takisto je tu strach z ešte horších kríz. Pri týmito hrozbami ste hovorili o tom, že by tu mali byť reformy, že sa tu bude e, odmieniať e, ale e, ľudia prežívajú s veľmi nízkymi čiastkami. Ľudia strácajú pracovné miesta, miliónom ľudí sa darí zle. Páchajú samovraždy, ale bankéry len majú zisky. Hovorí sa o tom, že sú potrebné že je potrebný pokrok, ale robí sa to nesprávne Cypras e, e, spolupracuje s Merkelovou. Treba posilniť komunizmus, aby sme to barbarstvo potlačili. Ďakujem pekne. Chcem vám poblahoželať, pán Dragik, k výročiu eura, tiež v Centrálnej banke. Pred niekoľkými mesiacmi v rozpore s ďalšími rečníkmi som presvedčený, že môžete byť hrdí na svoje vodcovstvo. Boli ste veľmi efektívny pri boji proti existenčnej kríze v eurozóne v roku 2012. Ďakujem vaš, vám za vás postoj. Teraz e, eurozóna prekvitá. Mnoho z tej kritiky, čo sme si tu vypočuli, ukazuje určitý obraz neznalosti kolegov. Bohužiaľ nerozumejú, ako funguje menová politika. Toľko k minulosti. V budúcnosti teraz toľko. Centrálna banka má pred sebou tri výrazné výzvy. Musíme uznať, že európska ekonomika sa spomaluje a už sa asi blíži ďalšia recesia. Je Centrálna banka pripravená na túto výzvu? Myslím si, že to, čo je dôležité, že, ste, že musíte si vytvárať manévrovací priestor v, eh, monitor, v menovej politike, pretože e, nulové e, úrokové sádzby vám nedávajú veľký manévrovací priestor na záchranu ekonomiky. A pokiaľ ide o tie nefunkčné pôžičky v bankovej e, oblasti, treba ich čo najrýchlejšie riešiť. Teraz má slovo pani Bresso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 občanov v spoločnú menu je výrazný významný signál. Je to dôležité pre zachovanie menovej stability, pre rozvoj bankovej únie. Tiež však by bolo dôležité, aby centrálna banka aby brala do, do úvahy dopady, sociálne dopady svojej politiky, tak ako to chce Parížská dohoda. Tiež prípady kauzy, e, kaos bank v Európe to ukazuje, že Centrálna banka môže zohrávať dobrú úlohu pri ochrane malých sporiteľov a investorov. Tu treba ísť touto cestou, že totiž treba mať bankovú úniu, ale aj systém záruk za e, vklady. Tu vám želáme zo strany parlamentu čo najviac úspechov pri tejto úlohe pán Luke. Dnes oslavujeme 20 e, e, ročné výročie eura. Ale čo vlastne oslavujeme v skutočnosti? Musíme predsa priznať, že euro nám prinieslo jeden problém po, po druhom. Napríklad krízu daňo, e, zadlženia štátov. Nikdy by nevznikla, keby sme nemali euro, pretože kým majú štáty svoje národné meny, môžu si stále vyriešiť svoje zadlženie, že si vytlačia svoje vlastné peniaze Nikdy by sme tak, v takomto rozsahu nemali bankovú krízu, pretože tá prišla len preto, že vy ste sedeli na obrovských hrbách štátnych dlhopisov, pretože tie krajiny sa nemohli brániť tlačením peňazí. Ani masová nezamestnanosť nemusela byť všade na juhu Európy. Nezamestnanosť mladých, všetky tieto ťažkosti nám predsa prinieslo euro. Ne, nemôžeme tu nič oslavovať. Musíme tvrdo pracovať všetky tie problémy, ktoré nám euro prinieslo, musíme nejak zvládať. Euro nesplnilo očakávania, je to vlastne e, experiment, ktorý úplne zlyhal. Slovo má na 3 minúty pán Pericini. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán predseda, dragý, pohovorím v taliančine ako občan zakladateľskej krajiny EÚ, ktorý teda, ktorá je treťou krajinou v poradí príspevkov, príspevkov. Je to 20 rokov, čo Taliansko poskočilo výrazne vpred. My sme vtedy podľahli tomu, čo vymysleli francúzsky a hlavne nemeckí e, bankéry v 80. rokoch, ale najmä sme zažili množstvo, alebo teda zažili sme veľmi vysoké úrokové sadzby a to znamenalo, znamenalo to veľké čiastky, veľké miliardy našeho štátneho dlhu, ktorý sme stále splácali s vysokými úrokmi. A to je škandalózne. Tieto naše e, dlhy skupovali francúzske a nemecké banky, a to i za peniaze, ktoré im za nízke sadzby po, po, požičiavala centrálna banka. Vy ste teda umožňovali týmto bankám, aby špekulovali na tom a bohužiaľ teda oni do toho nevložili žiadne peniaze, všetko to šlo online cez počítače a nedostalo sa to do reálnej politiky, do reálnej ekonomiky kde by niekto bol, býval, musel na tom tvrdo pracovať, aby to získal. A týmto spôsobom sa k, nám dostal váš kapitál a vy ste začali teraz skupovať štátne e, tituly. To všetko zaplatila reálna ekonomika. Tá, to znamená malé a stredné podniky, tie podniky, ktoré nemajú tie úverové možnosti a preto rastie i nezamestnanosť. Tá sa dostala na rôzne úrovne, predovšetkým v tých krajinách, kde rástlo verejné zadlženie. Grécko, Španielsko a bohužiaľ i Taliansko je tu článok 27 o fungovaní EÚ, kde sa stanovuje, že vy by ste mali bdieť nad cenami, to ste splnili, ale mali by ste tiež prispievať k realizácii cieľov únie, boj proti nezamestnanosti a presadzovanie vyváženého ekonomického rastu. Otázka znie, či chcete skutočne bojovať proti finančným špekulantom. Hodláte naozaj diferencovane pristupovať k tým spredom e, jednotlivých členských krajinách, krajín? Chcete zrušiť mechanizmus spredov, ktorý e, ničí ekonomiky, ako napríklad Taliansku, kde sa oslabuje i samotná EÚ? Ďakujeme na minútu, pán Precel. Vážený pán predseda, vážený pán dragí dámy a páni, kolegovia. Oslavy teda tých 20 rokov eura, už skutočnosť je taká, že nerovnováhy v rámci eurozóny sa, e, sú stále veľké. To sa vyjadruje rekordnými úrovňami e, jednotlivých hodnot, rozhod, rozdiely v rozvoji e, ekonomík, Francúzsko, Taliansko, to sa ukazuje aj na tom, že Nemecko i naďalej masívne zaostáva pri vývoji pôžičiek. Eurozóna celosvetovo patrí k oblastiam s najnižším hospodárským rastom minulých rokov. Dokonca v Afrike sú veľké oblasti, ktoré sa v minulých rokoch rozvíjali lepšie ako e, eurozóna. Venezuela je príkladom, ktorý sa rozvíjal možno ešte horšie to samozrejme platí pre socialistické plánované e, oblasti. My máme ale nakopenie ďalších dlhov a vy, pán Draghi, ste za to výrazne spolu zodpovední. Teraz má na minútu slovo pán Sinadinos. Ďakujem pekne. Za vašou inštitúciou sa vlastne skrývajú tí skutoční viníci tohto divadla, vy, vaši zadávateľia, národní šéfovia vlád, ktorí verili v určité prísľuby, chceli rýchle peniaze a preto rýchlo, ch, ch, tak povedia, zminuli prostriedky občanov. Nie sú zodpovední za dopyt, za stabilitu cien áno, Nepostarali sa o zdravý stav spoločnosti, o dobré pracovné podmienky pre kúpnu, o zakúpnú silu. Ide o úniu, e, kde sa e, prospieva len Nemecku a satelitom Nemecka na základe e, viešich nízkych úrokových sadzieb Nemecko výrazne ušetrilo na základe takejto centrálnej banky, ktorá e, pracuje pre neúplnú Európsku úniu. Slovo má pán Van den Kendelare. Dobre popoludne prajem kolegovia. Dnes sme oslavovali 20. výročie existencie eura. Ale nie tak dávno samotná existencia eura bola ohrozená. Podarilo sa nám dostať sa z tejto krízy. Prečo ECB, ktorá zvládla zachrániť euro, poukazuje na to, že integrácia je riešením a euro jednoducho hodili do hlbokej vody, aby sa naučilo plávať. Neviem, či to tak to bolo, ale chcem tým všetkým povedať, že je to krehká mena, že existujú veľké hospodárske nerovnováhy a nerovnosti a potrebujeme mechanizmus solidarity, ktorý zatiaľ neexistuje. Prečo ECB zachránilo euro? Pretože politici neboli odvážni. Kolegovia, dnes máme situáciu, že treba sa pozrieť e, pravde do tváre? Musíme posilňovať menovú úniu? Alebo budeme čeliť nasledujúcej kríze? Alebo to necháme na ECB, aby vyriešila e, tieto problémy? Mnohí ľudia kritizovali Európsku centrálnu banku, že prekročila svoj mandát, ale treba zabezpečiť, že bude existovať dostatočný mechanizmus na to, aby sa euro dalo na budúce zachrániť. Na jednu minútu poprosím ďalšieho rečníka. Ďalšia rečnička. Správa o európskej výroč, o výročnej správe ECB hovorí pani Ruhen Lenner. Sme, táto